formula, ktorú tu používame. Ďalšia otázka. Podpis aktu na základe legislatívneho postupu. Chcem vás informovať, že spolu s predsedom rady ja v stredu podpíšem 5 aktov prijatých na základe bežného legislatívneho postupu v súlade s pravidlom 74 eh, mm, parlamentných eh, procedurálnych eh, pravidel a dostanete to Dostal som informáciu od skupiny zelených, že Európska slobodná aliancia, že pán Filip Lambert nahradí pani Evu Žoli vo výbore pre ekonomické a monetárne záležitosti. Nejaké poznámky k tomuto menovaniu v skupine nie, takže je to schválené zmeny v rokovacom poriadku, alebo teda v, v programe. Tam ja pani. poďme deň po dní. V pondelok skupina pokrokovej aliancie socialistov a demokratov požiadala o krátku prezentáciu správy od pani Galo o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu, aby boli stiahnuté z programu. Pán Šulc predloží túto žiadosť. Vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, naša politická skupina už na konferencii predsedov minulý týždeň poukázala na to, že správa Galo je veľmi spornou iniciatívnou správou parlamentu, čo sa týka ďalšieho spracovania alebo zaobchádzania s touto správou a to treba, myslím, ešte prehodnotiť.